EPP som obdržal žiadosť, aby pán Santiago Fisas Aixala e, bol vymenovaný za člena delegácie pre palestinskú administratívnu radu, legislatívnu radu, náhradou za pani Ermíniu Mazoniovu. Má niekto niečo proti? Zdá sa, že nie. Takže menovanie a toto vymenovanie bolo schválené. Ďalej som dodržal stanoviska e,